Dámy a páni, takže vítam vás na prvej časti nášho zasadania. Je to debriefing ohľadom volieb v Moldavsku. Viete, že sa konali 30. novembra v rámci susedskej politiky to bolo veľmi dôležité a naďalej to je dôležité. Vládna strana e, získala väčšinu, ale teraz jednajú o koalícii. Dúfam, že toto rokovanie bude prebiehať tak, že interné konflikty nepovedú k tomu, že e, stratia zo zretela záležitosti, ktoré treba nutne riešiť. Už sa stalo aj to, že E, voľby boli prehrané v podstate v tých nasledujúcich týždňoch po voľbách, napriek tomu, že pri hlasovacích urnách tá strana ich mohla vyhrať. Takže dúfam, že v tomto prípade sa to nestane. Predovšetkým v Polsku sa to stáva, hovorí iný poslanec. Musíme dohľadnúť na to, aby tam e, koordinovanie OSE e, fungovala, aby tam, bola, aby tam mala dlhodobú misiu a taktiež D e, taktiež e, parlamentná delegácia by tam mala na mieste e, byť prítomná. Máme teda výbor interparlamentnej spolupráce Európskeho parlamentu a Moldovska. Máme tu pána Kristieva, ktorý tu s nami dnes je. Vítam ho tu. Potom bude hovoriť pán Josoltus ktorý tam bol s tou delegáciou našou. Prosím, pán Kristiej. Ďakujem. Ako ste povedali, tak voľby v Moldavsku, v Moldavskej republike boli extrémne dôležité. Boli to možno najdôležitejšie voľby od tej doby, čo Moldavská republika získala nezávislosť. A Nebudem zachádzať príliš do detajlov našej pozorovacej návštevy, pretože kolega vám prednesie prezentáciu a my spolupracujeme veľmi úzko. Takže delegácia bola eh, veľmi eh, súdržná a my, našim cieľom bolo vypracovať E, finálnu správu v súčinnosti s tromi medzinárodnými organizáciami, ktoré monitorovali celý proces. Bohužiaľ, predvolebná kampaň bola veľmi polarizovaná, trvala 60 dní. A preto tam, sa tam zdvíhali veľké vášne. A bol to skôr taký geopolitický volebný proces, ktorý sa nezameriaval až tak na sociálne otázky, ale skôr na externý alebo zahraničný vývoj západ proti východu. A zatiaľ asociačná dohoda bola jednou z hlavných priorít vlády a až teda zatiaľ boli určité zákony už schválené v tejto súvislosti, ale je potrebné ich implementovať v praxi. Teda napríklad boj proti korupcii, konsolidácia právneho štátu. To nie je niečo, o čo čom by sme mali len rozprávať. A ja som presvedčený, že nová proeurópska vláda bude vedieť presne, ako účinne pracovať, pretože čas nie je na našej strane. A toto je posolstvo, ktoré som chcel vám tu povedať. Taktiež sme tam hovorili na zasadnatí v Kišineve s príslušnými orgánmi. Potrebujeme E, sa vyhnúť polarite, pretože menšiny musia byť zapojené do demokratického dialógu. Toto, tento bipolárny systém by mal byť konečne ukončený. A hovoril som to už veľakrát. Moldavsko potrebuje tlak zo strany Európskeho parlamentu, strany Európskej únie, ale zároveň potrebuje podporu. A my by sme mali Moldavsko sprevádzať na jej ceste, pretože, jeho ceste, pretože väčšina Moldavcov je proeurópskych. Taktiež máme veľkú väčšinu v Kišnevskom parlamente. Ďakujem. Predtým, než udelím slovo ešte kolegovi, tak by som chcel privítať eh, Mauricia Makriho, ktorý je ehm, primátorom Buenos Aires. Ďakujeme, že sledujete našu prácu. Môže vás uistiť, že my ako Európsky parlament máme taktiež veľký zájem na, na tom, čo sa deje u vás. A Dúfame, že čoskoro dôjde k príslušným rokovaniam a dialogom, tak aby sme posilnili vzájomné vzťahy založené na vzájomných záujmoch. Takže ďakujem, že sledujete našu prácu. Das Wort hat der Soltes. Dobre, pán Vojt. Ehm, ďakujem. Pán predseda, ja som viedol delegáciu Európskeho parlamentu v Moldavsku na našej pozorovateľskej misii. Súčasťou tejto misie bolo to, že sme absolútne podporili e, naše, to, to, čo sme tam videli a chcel by som e, poďakovať kolegom z delegácie, za tiež kolegom z iných e, parlamentných telies za e, spoluprácu v rámci tejto misie. Náš monitorovací tím tam e, strávil 8 dní. Pozorovali sme polby v jednotlivých mestách. Boli tam aj určité špeciálne úlohy, napríklad v Transistrii mu sa muselo zaručiť, aby občania tam mohli voliť, pretože toto právo im je tam upierané. Musím povedať, že tieto voľby sa vyznačovali širokým spektrom eh, politického výberu a monitoroval, alebo pozorovateľský tím víta, eh, ako to prebehlo, napriek tomu, že zo strany občanov tam bola všeobecná apatia, nedostatok dôvery Výsledkom ale bola e, veľká väčšina pre e, pro európsku, e, pre európske strany. Strana Patria teraz zvíťazila vo voľbách. Bolo tam mnoho voličov, ktorí chceli uplatňovať svoje demokratické právo, demonstrovali teda demokraticky a pokojne občania Moldavska volili slobodným spôsobom, a novozvolený parlament by okamžite mal začať implementovať tie dlhočakávané reformy, tak aby sa riešili eh, hospodárske otázky. Sú tu otázky taktiež financovanie, eh, financovanie strán, ktoré by sa mali doriešiť. Pozorovateľský tím je si je plne vedomý toho, nakoľko dôležité boli tieto voľby, predovšetkým v geopolitickom kontexte. Možno sa nevenovala taká pozornosť sociálnym a hospodárskym otázkam. Došlo k polarizácii spoločnosti. Proces európskej integrácie by mohol vytvoriť podmienky, ktoré by umožnili Moldavsku získať čo najväčšie výhody zo so svojho potenciálu a využiť svoje tradičné historické väzby. Taktiež sme si všimli e, ten, celý ten proces, ale všimli sme sa jeho nedostatky, predovšetkým tu máme potrebu e, prijať, e, prijať legislatívu hľadom financovania politických strán. Chceme zdôrazniť, že je potrebné prijať legislatívny rámec, ktorý by podporoval e, napríklad slobodu médií. Je treba, aby e, taktiež vlastníctvo médií bolo transparentné. A na záver chcem vyzvať nový parlament, aby prijal príslušnú legislatívu, ktorú momentálne zvažuje, aby zaručil vyššie zastúpenie žien na E, volebných zoznamoch, pretože napriek tomu, že už tam určité ženy sú, to vítame, ale nech tam ešte dosť. A taktiež tu máme medzinárodný e, plán na podporu e, ľudských práv, ktorý sa týka napríklad aj rómskych spolobčanov. Ten je potreba dodržiavať. Tešíme sa na spoluprácu s novým moldavským parlamentom je dôležité pre nový parlament e, udržať tú hybnú silu pri implementácii ambicioznej politiky reform, tak aby z toho ťažili všetci moldavčania. A myslím si, že toto je taká posledná víza pre pro, pro, síly v Moldavsku a Európska únia by mala vytvoriť efektívnu stratégiu na boj proti korupcii, tak aby inštitúcie boli transparentnejšie. Európsky parlament bude zblízka sledovať e, implementáciu e, novej e, asociačnej dohody, ktorá je súčasťou európskej perspektívy. Ďakujem. Ďakujeme pekne za to, že ste vynaložili úsilie. Ďakujem aj vám a všetkým ostatným členom delegácie, ktorí vycestovali na túto bolebnú pozorovaciu misiu pani Kalniete. Ďakujem, pán predseda. Týždeň pred voľbami v Moldavsku sme my traja poslanci, pán Gáler, pán Štetina a ja sme navštívili Moldavsko a zúčastnili sme sa aj predvolebných schôdzi naše posolstvo bolo také, že teraz máme silnú európsku podporu, ale po voľbách e, to nebude také jednoduché. Znamená to, že budeme musieť ubezpečiť e, moldavských politikov o tom, že naozaj reformy sú nevyhnutné, sú naliehavo potrebné. Európska únia musí preto vypracovať veľmi konkrétny plán na základe dohody o pridružení, ktorý by pomohol politikom získať istú predstavu o rôznych reformách, ktoré musia uskutočniť. Ja navrhujem, aby sme zostavili expertné týmy pre tieto konkrétne úlohy, ktorým čili naši moldavskí kolegovia a ak tieto expertné týmy budú pozostávať eh, väčšinovo z ľudí, ktorí vedia, čo treba urobiť, eh, keďže pochádzajú z bývalých eh, východoeurópskych a pobaltských krajín, pretože v týchto krajinách bola dominancia Sovietskeho zväzu a zmeny a reformy, ktoré tam museli prebehnúť, sú akýmsi modelom pre Moldavsko Vieme, čo nefungovalo, ale vieme tiež, e, ako napraviť e, nedostatky, ku ktorým došlo a ďalej. Jedna z úloh aktuálnej novozvolenej vlády je znížiť mieru rozdielov, ktoré pretrvávajú v Moldavsku, ak sa im nepodarí v tomto volebnom povolebnom období presvedčiť aspoň 20 ľudí viac, aby podporovali proeurópsku orientáciu krajiny, tak riziko porážky v najbližších voľbách bude naďalej pretrvávať. Ďakujem. Pán Preda. Ďakujem. Chceli som predniesť dve poznámky, ak dovolíte. Voľby v Moldavsku prebehli dobre. Kritika, ktorá sa týka zákazu účasti jednej politickej strany sú nepravdivé. Je to iba fraška, pretože tam išlo iba o zastavenie strany, ktorá mala nelegálne financovanie, financovanie z Moskvy a bolo im zabranené zúčastniť sa volieb. Takže opakovanie kritiky Moskvy v európskej tlači tak ako to vykonávajú niektoré politické skupiny. Zdá sa nebolo na mieste, pretože tieto voľby naozaj boli pre nás kľúčovo dôležité, keďže Moldavsko e, sa nadalej uberá cestou do EÚ. Práve o to tu išlo. A voliči v Moldavsku jasne povedali áno ďalšiemu približovaniu sa k EÚ. Teda, ak si to vysvetľujete nejako inak, tak sa milde. Ďalej, po druhé, Ešte stále je čo robiť v dvoch konkrétnych oblastiach. Myslím, že koalícia, ktorá e, vznikne, sa bude musieť týmito vecami zaoberať. Poprvé, je potrebný čo najrýchlejší pokrok vo vytváraní pracovných miest. Tu sú najväčšie očakávania voličov a Moldavsko sa neposunie vpred bez toho, aby došlo k jasným zmenám vnímania problematiky vytvárania pracovných miest. V súčasnosti platí zákaz z moldavských výrobkov v Rusku a to sa ešte prehlbie ďalej. Boj proti korupcii musí naďalej pokračovať. Nedá sa to už viac odkladať. Teda toto sú podľa mňa dve priority. Vytváranie pracovných miest a boj proti korupcii. Taktiež je potrebný pokrok konkrétne v týchto oblastiach a to dosť výrazný. Nová vláda bude musieť tieto veci riešiť. Chcem sa poďakovať a zablahoželať delegácii Európskeho parlamentu, ktorá by cestovala do Moldavska. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, výsledky boli v Moldavsku sú jasným dôkazom nášho hlasovania o ratifikácii v oktobri. Neurobili sme chybu. Nikto nedokázal predvídať takéto pozitívne výsledky hlasovania, ale naozaj ide o potvrdenie smerovania, tak ako už povedali kolegovia veľmi správne. V priebehu týchto volieb došlo k polarizácii eh, medzi Bruselom a Moskvou keďže niektoré populistické, socialistické hlasy politikov v Moldavsku využívali plagáty, na ktorých boli oni sami spolu s Putinom. E, len to. Týmto chceli prejaviť, že sú spojení s Putinom. Je to krajina, e, ktorá je mimo Moldavska a nemá nič spoločné s asociáciou pridružením k EÚ takáto polarizácia je naozaj veľmi nebezpečná, ale e, snažme sa to vnímať ako výzvu pre nás všetkých, aby sme neponechali Moldavsko samotné po týchto voľbách a aby sme pokračovali v našej spolupráci a pomoci v súlade s dohodou o pridružení. Preto si myslím, že obyvateľstvo, ktoré sa ešte stále pozerá do minulosti, tu musíme využiť všetky možnosti eh, na lepšie eh, informovanie obyvateľstva o Európskej únii, o tom, aké možnosti sú spojené s dohodou o pridružení a taktiež eh, si myslím, že kolega Kristias sa bude snažiť, aby viac poslancov vycestovalo do Moldavska, aby priamo diskutovali s ľuďmi, aby ich lepšie informovali o Európskej únii. Musíme tiež Moldavsku zablahoželať E, výsledky 55-46 nie sú e, nejako výrazne mm, silné, ale keď sa pozeráme na e, dejiny Moldavska, je to naozaj obrovský pokrok. Tu nie je len o jedno hlasovanie za alebo proti, ide tu o naozaj zásadný rozdiel medzi týmito dvoma blokmi. A dúfam, že proeurópsky blok bude mať dostatočne pevnú a silnú vládu, ktorá povedie krajinu čo najbližšie k EÚ. Ďakujem. Thank you. Pán Butikofer, ďakujem. Ak zakazovanie politickým stranám kandidovať vo voľbách, pretože mali financovanie z Ruska sa stalo európskou rutinou. Myslím, že niektorí naši kolegovia by už nemali dôvod na svoje závažné obavy. To bol len taký žartík. Uh, Chcel by som podotknúť, že Podľa mňa tento výsledok nie je až e, taký výrazne pozitívny, ako ho niektorí popisujú. Ak sa nemýlim, bola a stále je parlamentná väčšina, ktorá je ešte stále dobrá, ale toto nezodpovedá väčšine obyvateľstva, keď spočítame všetky hlasy, dokonca tie, ktoré sú pod Prahom. Táto nová vláda stojí na dosť nepevných základoch. Myslím, že tomuto sa musíme venovať. Podľa mňa by sme nemali zvažovať len to, ako spolupracovať, aby sme posilnili ich európsku orientáciu. Mali by sme tiež zvážiť, ako môžeme osloviť ľudí na druhej strane tejto barikády, aby sme si získali aj ich na našu stranu. Možno by sa práve na nich malo sústrediť zvyšené úsilie. Možno by sme mali osloviť aj iné západné mocnosti o proeurópskej orientácii Moldavska. Nie vždy totiž je celkom jednoznačné, či Amerika toto vníma rovnako ako my. Teda aj toto by možno um, malo byť eh, na našej pamäti. Pokiaľ ide o naliehavú potrebu reforiem a zaujímavý návrh pani Kalniete, ja by som sa chcel opýtať, či vlády krajín, ktoré ste spomenuli, alebo či mimovládne organizácie z krajín, ktoré ste spomenuli, či sú ochotné poskytnúť eh, takúto pomoc a taktiež či je ochota na strane moldavskej vlády prijať takúto pomoc a či je ochota na strane európskych inštitúcií pomôcť zorganizovať takúto pomoc, aby sa títo experti dostali do Moldavska a pomáhali moldavskej vláde. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa v tomto angažovali. Myslím si, že by sme mali vnímať tento proces eh, ako naliehavý, aj čo sa týka našho vlastného konania a pôsobenia, pretože si myslíme, že eh, tie príležitosti sú tu čoraz menšie pre nás. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že tu teraz sa, sami seba klameme. Nechápem, prečo sme takí spokojní s výsledkami. Myslel som, že dávate slovo mne. Nevedel som, že ste za ECR. Poviem predseda Brok, by ste nevedeli, že ja som člen ECR taktiež. <laughs> ja som z e FDD, prosím. Pán Tánok sa na mňa dosť nepokojne pozrel. Um, kasuje sa, že pro európske strany vyhrali voľby v Moldavsku, ale najväčšia strana s 25 podporou a 25 kreslami v parlamente, taktiež výraznou opozíciou. A to sú socialisti, ktorí majú vzťahy s Ruskom. A taktiež e, táto opozícia bude dosť narúšať proces európskej integrácie. Je to zražajúcejšie o to viac, že um, od roku 2005 keď prebehli voľby, tam sa im podarilo získať iba zhruba 5-percentnú podporu. A aktuálne silné pro európske strany získali väčšinu, e, pričom ich podpora je celkovo 41,5 Podľa mojich výpočtov to e, nie je žiadna väčšina Mm, preto sa pýtam, či nie je zavádzajúce vnímať eh, tieto voľby ako eh, populistickú formu podpory eh, pro európskej integrácie. Prosím, nezabudajte na to, že akákoľvek budúca integrácia medzi EÚ a Moldavskom by mala byť predmetom referenda príslušných občanov. Ďakujem. Predseda. Teda znamenalo by to, že žiadna vláda v Veľkej Británii nikdy už nebude mať väčšinu, pretože vy máte 38% väčšinu v Westminsteri aj keď ja možno nerozumiem celkom dobre britskému volebnému systému, možno pán Tanok mi to vysvetlí. E, máte pravdu, pán predseda, nemilite sa, možno lebristická strana by vyhrala 32%. Toto je jedna z um, osobitostí nášho systému, ale v každom prípade Margaret Thatcherová mala E, niekoľko rokov veľmi silnú vládu, zhruba 42-percentnú podporu obyvateľstva. Myslím si, že vo väčšine demokracií, e, ktoré využívajú tradičný systém, e, takýto podiel predstavuje dosť zdravú podporu, ale súhlasím s pánom Butikoferom, toto nie je jednoznačná forma víťazstva pre progresívne sily, ktoré chcú zmeniť smerovanie Moldavska. U nás v Británii ja sa nemôžem vyjadriť k vnútorným moldavským um, otázkam. Um, myslím si, že žiadna zahraničná vláda by nemala financovať žiadnu politickú stranu, ktorá sa snaží zúčastňovať um, predvolebného boja ani zahraničný občan. Musí sa zaregistrovať takýto financovateľ ako volič. Teda dosť moc nepokojuje úsilie niektorých vlád, konkrétne ruskej vlády. Teraz uh, uh, sa snaží podporovať niektoré politické strany. Je to dosť zvláštne spektrum. Sú tu socialisti, ako napríklad v Bulharsku, alebo v iných krajinách ďalej e, e, Front National vo Francúzsku, teda extrémna pravica, e, získala požičku od Ruskej banky. Toto je naozaj veľmi temná hra, ktorú hrá Rusko. V každom prípade, ako povedal Winston Churchill, nestačí väčšina na to, aby som mohol riadiť krajinu. Existuje tu teda parlamentná väčšina, aj keď nie je veľmi jednoznačná a nie je príliš stabilná. Mali by sme Moldavsko podporovať, mali by sme mu poskytnúť e, všetku možnú pomoc, aby sme túto novú vládu podporili, ktorá je veľmi jasne krehká a taktiež sa musíme postarať o to, aby si občania Moldavska naozaj dokázali uvedomiť, e, ako sú výhody pomoci Európskej únie, keby sa vrátili k vzťahom z, na úrovni Sovietskeho zväzu. Veľmi trpko by sa to zaplatili, čo sa týka osobných slobôd a taktiež e, e, možnosti slobodných volieb. Predpokladám totiž, že Putin nemá v pláne podporovať liberálnu demokraciu v krajinách, e, ktoré podporujú, ak sa bude snažiť o opätovné nastolenie postsovietského systému teda je to isté sklamanie, ale predsa musíme sa na to pozerať pozitívne a snažiť sa pomáhať čo je možné našim voldavským priateľom, aby sa cítili eh, vítaní na návšteve tu v Európskom parlamente a tiež, eh, čo sa týka peňazí z európskeho rozpočtu, ako aj eh, obchodných eh, ústupkov, eh, aby sa o to dala rozšíriť dohoda tak, aby z toho mohli čerpať čo najväčšie výhody. A taktiež problém podnešťerská, keby sa podalo vyriešiť, to bolo naozaj veľmi um, užitočné. Je tu podľa mňa veľké riziko, že pán Putin možno práve teraz zamýšľa zhrabnúť ďalší kúsok územia, aby sa dostal do Podnesierska a tým by rozšíril uh, opäť e, svoju stratégiu Veľkého Ruska, ale možno a dúfam, že moje obavy nebudú opodstatnené, že sa nenaplnia. Bueno, ahora sí. Disculpe, señor. Prepašte, pán predseda, ja som nesprávne rozumel svoje meno. Ja nechápem na základe e, matematiky a reality, nie nejakých mojich ideálov alebo želaní, prečo ste takí hrozne spokojní s tými výsledkami. Chcem povedať, že ja si želám, aby Moldavsko sa integrovalo do EÚ, ale si želám realitu. A čo sa týka tých výsledkov, tak je tu, sú socialisti, ktorí boli komunisti a tí mali 600 e, 1 e, tisíc e, hlasov. Potom liberálna strana 100 tisíc hlasov. Ale vidíme tam že v podstate vyhrali socialisti a komunisti. To sú rúžoví a červení a tuto máte. Je to v podstate e, rozdelená krajina. Keď sa pozrieme na rozdelenie tých e, miest v parlamente 45 a 55, tak to je normálne v akékoľvek krajine, ale tuto chceme, aby sa zaintegrovali do EÚ a pokiaľ tam budú takto sociálne rozdelení, tak to je naozaj hrozné pokiaľ si e, predstavíte, že toto e, moldavská spoločnosť akceptuje. Mne sa to nepáči, hovorím to úprimne. Ale je to tak, existuje to. A musíme si uvedomiť, že v, ta, v Transistrii, tam, kde sú prorusky, že tam sa nehlasovalo. Takže tam je 5, pol milióna obyvateľov. Takže v tom prípade toto nemôžeme vidieť ako podporu integrácie do EÚ. A ja som Moldavsko stred, sledoval už 4 roky a nikdy sa mi nezdalo, že by boli nejakí proeurópsky. Takže nezakladáme sa len na súčasných údajov. Je to naozaj kľúčová situácia. Hlasovanie buď medzi Ruskom alebo EÚ. Máme tam 55 e, proti 45 tak to si myslím, že veľmi dobre popisuje situáciu. Takže neklame, sa, neklame sami seba. Rovnako tak je to aj na e, Ukrajine, kde si myslíme, že sú pro eh, európsky, ale tam taktiež vyhrali pro európske sily iba 52%. Nemusí sa vám to páčiť, pán predseda, nevám ostatným, ale ne, nemali by sme sami seba klamať, pretože nepozeráme sa na to iba ideologicky. Ďakujem. Pani Hautala, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dve otázky na pána predsedu parlamentného výboru, pána Krista. A možno pán Šoltes eh, možno sa k tomu tiež bude chcieť vyjadriť. Aké opatrenia Vnímate, že by Kišinev a Tiraspol mali učiniť, aby sa posilňovala vzájomná dôvera? A myslíte si, že EÚ by mohla urobiť viac, aby sa posilnil tento ich vzájomný dialog? aby sa posilnila integrita krajiny. Druhá otázka. Ako podľa vás vyzerá obchodná situácia v Moldavsku? Je uzavretá asociačná dohoda, to je na jednej strane, na druhej strane existuje eurozejská obchodná komunita, alebo teda režim aj s Ruskom, tak otázka, či EU robí dosť na to, aby eh, Moldavsko pomohla udržať dobrú obchodnú situáciu. Ďakujem pekne. Pán Schaffhauser. Ďakujem pekne, pán predseda. Vďaka za slovo. Moja prvá pripomienka sa týka jazykového aspektu. Na jednej strane hovoríme o proeurópskych silách, je to ako keby na druhej strane, proti ním stáli nejaké iné sily. Únie síce hľadá mier, ale používame vlastne jazyk vojny, ktorý stavia na jednu stranu niečo proeurópske a na druhej strane, aj keď to ostáva nevyslovené, pro ruské sily. Ale len pripomínam, že Rusko je súčasťou Rady Európy, je súčasťou Európy a je tu vlastne taký rozkol, ktorý podľa mňa nie je príslušný a nie je vhodný pre históriu a legitimitu Európskeho parlamentu. Vlastne je to nevhodné. Druhá poznámka sa týka financovania. Ak sa bavíme o financovaní zo strany Spojených štátov, napríklad, že Spojené štáty dali miliardu na podporu demokracie v Ukrajine. Na Ukrajine. Dobre, financie, to je pekné, to je jedna vec, ale nie je možné tu používať dvojitý meter. To znamená, povieme, že financovanie zo strany USA je v poriadku, ale financovanie zo strany iných štátov už v poriadku nie je. A prosím, držte sa tu osobných útokov. Moja tretia pripomienka sa týka osobných útokov. Sme na pôde, kde platí právo, je tu štát, kde vládne právo. A som tu vystavený osobným útokom a vy máte povinnosť odovzdať mi slovo. Žiaľ, váš rečnícky čas vypršal. Beriem to späť. E, vypršal váš čas, takže vám beriem slovo z tohoto dôvodu ako všetkým ostatným. Ak dostalo tam možno k nesprávnej interpretácii, no ale bola úmyselná. Pán Šoltes, nech sa páči. Šolce. Ďakujem za slovo. väčšina Ďakujem. Takže všetci ste tu povedali, že to, čo sme videli vo voľbách v Moldavsku, bolo to, že väčšina sa rozhodla pre cestu, ktorá im zaručí spôsob, ako môcť obchodovať s EÚ aj s Ukrajinou nesmieme zabúdať na geostrategickú e, lokalitu, ktorá sa nachádza táto krajina. Majú blízko k Ukrajine, ale k iným krajinám východnej Európy a taktiež k Rusku. My sme si absolútne vedomí toho, kde sa táto krajina nachádza a jej geo, e, geopolitickej e, strategickej dôležitosti. Čo sa týka Moldavska, tak tam to nie je úplne najlepšie, tá situácia. Nedá sa to zmeniť zo dňa na deň. A taktiež je pravda, že Moldavsko energeticky veľmi je závislé od e, iných krajín a toto samozrejme taktiež má vplyv na túto krajinu a na, na spoločnosť. Čo sa týka, na, čo týka strany Patria a financovania tejto strany, musím povedať, že my, pozorovatelia, sme zdôraznili, že toto vyvoláva určité otázky. A taktiež sme trvali na tom, že treba sa tým naďalej zaoberať. Ďalšou otázkou je eh, mediálna pluralita, pretože tá má vplyv na eh, názor verejnosti. A skutočne tá mediálna pluralita je nedostatočná alebo nie, takmer, v podstate takmer žiadna. Ďalej, čo sa týka financovania politických strán, tak tam taktiež sa musíme to ešte pozrieť, čo týka tranzistrie a spolupráce s EÚ, tak skutočne tento proces bude ešte prebiehať veľmi dlho. Videl som to vlastnými očami, že na hraniciach je naozaj veľká prítomnosť aj e, pohraničníkov. Takže E, často je problém prekročiť e, hranice. Ten proces celý bude veľmi dlhý a komplexný. To všetko ďakujem. Vážení kolegovia, kolegyne, ospravedlňujem sa, že som taký prísnejší pri prejednávaní týchto jednotlivých bodov programu. Máme tu kolegov z nemeckého Bundestagu pod vedením pana, pán Krichbauma ako ich predsedu. Vítajte medzi nami. A tým pádom prechádzame k novej e, téme a to je európska susedská politika. K tomu by som rád povedal následujúce. Samozrejme v Moldavsku je vlastne taká e, súťaž, boj medzi e, silami, ktoré chcú fungovať v starom systéme a tí, ktoré chcú držné hospodárstvo a e, slobodné usporiadanie. Je to tam podobné ako v mnohých iných krajinách. A vidíme, že médiá to e, používajú aj na posilňovanie ruského frontu. Už systematicky dva roky e, sa Rusko snaží pôsobiť v Rusku. A práve e, kvôli treba s zákazom dovozu jablk a tak ďalej, sa snažia e, nasmerovať časť obyvateľstva, hlavne toho žijúceho na vidieku, istým smerom. A je to podporované masívnymi finančnými prostriedkami z Ruska. Putin E, financoval billboardovú kampu, kampaň, e, plagaty, ktoré boli všade vylepené, kde pôvod financie nebol vyjasnený. Takže pani Putiková tu položila otázky, ako môžeme byť v tomto procese nápomocní a pomôcť silám, ktoré e, podporujú demokraciu a vládu práva tieto sily momentálne vyhrali tie voľby, majú väčšinu v parlamentu, takže máme aj legitimitu týmto smerom pôsobiť a myslíme si, že by to malo byť patrične podporované. Keďže tieto sily vyhrali, nemôžeme odrazu opustiť naše smerovanie politike a e, tým, že nebudeme konať, budeme podporovať tú druhú stranu a nakoniec im tým pomôcť ve víťazstve. Takže tento druh argumentácií e, nedokážem akceptovať ani od pána Nába, nerozumiem tomu, ani od ostatných, podľa toho, čo tu zaznelo. A z tohoto dôvodu myslím si, že by sme mali jasne držať svoju líniu. A pretože toto nie je žiadna výnimka v rámci tej e, susedskej politiky. E, používame rôzne metódy pri spolupráci s jednotlivými krajinami Chcem pripomenúť ešte Krym, Donbass, Abcházko. Vždy je to vlastne podobná opakujúca sa situácia. Snaha pomôcť stabilizáciu, tým vyvonať zlú ekonomickú situáciu a potom kvôli zlej hospodárskej situácii povedať, no, západňaci to nezvládajú. Ak túto stratégiu nedokážeme prezrieť, tak myslím si, že naozaj skončíme v veľmi problematickej situácii a budeme mať vôbec potom problém udržiavať E, slobodu vôbec udržanie vlády práva v celej Európe. Som rád, že to je pán kolega Post. Od včera večer nás obidvoch veľmi teší to, že náš klub, pardon, ale Peterle, vyhrali sme, porazili sme Mariborg a dostali sme sa do 8 finále Champions League, takže oslovujem od včera. Takže nezabúdajte na tie zásadne dôležité veci.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 vážení poslanci a poslankyne. Prišli sme k vám dnes ako Eur- zástupcov Európskeho výboru nemeckého Bundestagu a tým nadvezujeme na e, tradíciu, podľa ktorej aspoň raz za rok tak navštívime e, takéto vaše zasadnutie v Bruseli, aj kedy my máme vlastne takéto zasadnutie e, tu v Bruseli a v rámci ktorého sa stretneme práve so zástupcami Európskeho parlamentu, aby sme udržiavali kontakt. Okrem toho, e, samozrejme aj my ako členovia Bundestagu sme a nášho výboru, sme často navštívime Brusel, pretože veľmi udržiavame komunikáciu, kontakt s vami, s našimi kolegami. 15 eh, v našom výbore je 15 členov eh, teda európskych poslancov, v našom výboru, výbore zahraničnom, teda Bundestagu. A eh, toto sú tie prepojenia, ktoré nás spájajú. Čo sa týka samotnej témy, a naozaj to je taký ideálny oslý mostík, teda k tej, alebo pre, e, e, dostávame sa k téme. E, východného partnerstva, východného susedstva, pretože nás veľmi zaujíma. Aj my v našom zahraničnom výbore sa tomu venujeme tak, že to znamená momentálne, hlavne sa venujeme téme Ukrajiny, teda východné partnerstvo a viac menej sa tejto téme venujeme e, na každom rokovaní zahraničného výboru. Máme e, hosti ako pána Išinera, čo je predseda Mnichovskej bezpečnostnej konferencie, pani Angela Merklová, e, tiež Eh, bola jedným z našich hostí. Eh, Udržujeme veľmi úzky kontakt s eh, think tanks, s rôznymi inštitútmi a venujeme sa politickej analýze tohoto problému. Som veľmi rád a ďakujem vám za to, že dnes do obeda nám venujete čas a že môžeme tu viesť spoločnú diskusiu, venovať sa tejto téme, pretože samozrejme osud krajín, ktoré spadajú, a ktoré spadali do tej, toho východného partnerstva, nám samozrejme nie je a nemôže byť ľahostajný. Obzrieme sa teda späť do minulosti. Pôvodne to bolo 6 krajín. Z toho nám zostali 3. Gruzínsko, Ukrajina a Moldavsko. A všetky tri majú, zdieľajú jednu vec, ktorú majú spoločnú. Sú to všetky, tie všetky tri krajiny majú sa nachádzajú vlastne e, prostred takého zmrznutého konfliktu taký studený konflikt, ktorý prebieha e, s Ruskom. Táto situácia zostáva udržaná jedno, či sa jedná o rozhovory 5 plus 2 v prípade Moldavsko, kde to naozaj ide o, v ohľade otázky Transnistrie iba pomaličky vopred, alebo otázka Južného Osecka, v prípade Gruzínska, alebo teraz novo vytvorený konflikt, e, konkrétne invázia na Krymskom poloostrove a samozrejme na východe Ukrajiny. Všetky tieto veci nám nemôžu byť ľahostajné, pretože všetky tieto krajiny chcú vlastne iba jednu jedinú vec a to zdieľať s nami to, čo tu my už 10 ročia zdieľame navzájom. A to sú európske hodnoty, mier, sloboda, spravodlivosť, právny štát a sociálny, e, sociálny štát a sociálny blahobyt. Preto agresia zo strany Ruskej federácie je vlastne aj agresiou a útokom na európske hodnoty a už len z toho dôvodu si tieto krajiny zaslúžili solidaritu. Máme aj veľký záujem na tom, aby sme na vonkajších hraniciach EÚ dokázali zabezpečiť stabilitu. Preto je východné partnerstvo vlastne pod kapitolou e, európskej susedskej politiky. A okrem toho nezabúdajme na to, čo sa deje na severe Afriky z arabskej jary vlastne v mnohých krajinách sa stala už arabská jeseň, v niektorých prípadoch dokonca zima. Práve tam sa chceme angažovať. Preto, vážený pán kolega Elmar Brok, veľmi sa teším, že s dnešným výborom, že na tom zasadnutí vašom dnešnom eh, zahraničnom výboru Európskeho parlamentu môžeme participovať. Teším sa na túto debatu. Eh, z procedurálneho hľadiska môžem povedať, že po tvojom vyhlásení, eh, vážený Elmar, si vypočujeme hlas jednotlivých frakcií, vždy teda podľa uskupení politických strán. A potom máme, chcem len pripomenúť, že každý má dve minúty v Európskom zahraničnom výbore. My máme tri minúty obvykle, ale tu si necháme 2 minúty. Ale tak či tak budeme ten časový limit naozaj držať a e, práve nám to Elmar ukázal, ako to funguje. Takže budeme naozaj sa držať týchto časových limitov. Ďakujeme ešte raz srdečne za možnosť eh, tejto komunikácie zemnej. Ešte raz a odovzdávam slovo. Ďakujem. Ja sám sa k tomu nechcem nejak eh, dlho vyjadrovať. Chcel by som len prísť takým návrhom. Pani Charlotte Samerlin z um, skupiny pre podporu Ukrajine Európskej komisie. Tu som uh, teda tu by som chcela vyzvať, aby nám za 5 minút vysvetlila, nakoľko sa organizuje transformačný proces zo strany komisie. Myslím si, to by bol potom dobrý základ pre ďalšiu diskusiu. Pani Samerle. Ďakujem za pozvanie. My sme veľmi poctení, že tu sme a že tu sú s nami aj e, poslanci z nemeckého e, parlamentu. Teraz prejdem do angličtiny a chcela by som stručne povedať pár vecí, ktoré viete, že parlament parlamentné voľby, ktoré sa konali 26. oktobra e, na Ukrajine, tak boli dôležitým bylníkov na ukrajinskej ceste za demokraciou. A na základe výsledku volieb. Ukrajina teraz musí hľadať e, široký národný konsenzus. Myslím si, sú tam veľmi dobré podmienky, nová rada a, a vláda, nový parlament majú dobrú e, šancu presadiť e, dlho očakávané reformy, pri ktorým my im pomôžeme. Tu sú napríklad ústavné reformy, súdnictva, boj proti, boj proti korupcii a taktiež posilnenie administratívnej kapacity. Nastali teda na Ukrajine zmeny. Ukrajina sa nachádza v novej eh, situácii a eh, ukrajinský parlament a vláda musia dohliadnúť na implementáciu nových reforiem, musia konať rýchlo a rada by som vám poskytla informácie hľadom posledného vývoja. Dnes vláda bola e, predvolaná do parlamentu a tam predstavia na schválenie svoj program. Naše všeobecné hodnotenie je také, že je to dobrý pokrok, je v súlade s ich prácou, nie sú tam žiadne zmeny pri formulácii národných e, reformných stratégií, a taktiež je v súlade s koaličnou dohodou a taktiež v súlade so záväzkami Ukrajiny v rámci asociačnej dohody. Program sa sústreďuje na oblasti, ktoré je treba urgentne riešiť. Napríklad sú tam systémové zmeny, ako napríklad už som spomenula, taktiež e, hospodárska stabilizácia, oživenie, právny štát. Myslím si, že teraz Ukrajine vláde aj parlamentu musí mať teraz e, šancu pracovať. Je ťažko odhadnúť, ako to bude pokračovať. Ešte by sme mali trochu, radi trochu jasnejšie hľadom implementačných štruktúr. Boli tam nejaké zmeny. Zastupcovia ministrov e, s ktorými spolupracujeme, tí sú e, potom, e, tí potom majú na starosť európsku e, integráciu. Je tam stratégia na roky 2015 až 2017. Dúfame, že táto reformná stratégia na tieto roky bude v decembri alebo v januári schválená. Potrebujeme túto stratégiu. Myslím si, že je veľmi dôležitá pre ukrajinské obyvateľstvo a vláda musí konať transparentne a transparentne si stanoviť ciele a taktiež medzinárodné spoločenstvo musí konať transparentne. Táto stratégia je konkrétnejšia, než ten program, ktorý bol dnes predložený. To dokument, ktorý má len 6 strán, je veľmi všeobecný. Takže tu by sme eh, chceli poznať konkrétne eh, okolnosti, harmonogram a tak ďalej. Myslím si, že veľa bude závisieť eh, na politickej vôli a odhodlaní nového ukrajinského vedenia. A myslím si, že aj vaša práca a pomoc, ktorú získajú od vás, im pomôžu pri implementácii potrebných reform. Táto pomoc je veľmi dôležitá. Myslím si, že je dôležité, aby oni e, zodpovedne e, vzali sami do rúk e, ten proces. Musím ich presvedčiť, že oni sami musia konať a musia toto pretaviť do dôveryhodnej stratégie reformnej. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Len pár všeobecných e, pripomienok. Takže, parlament čoskoro začne pracovať na správe o e, revízii susedskej politiky. Ja mám tu čest, že som tejto otázke spravodajcom a myslím si, to prichádza v, ča- v tým, ten pravý čas. Mali sme predchádzajúcu správu, e, ktorá po, už je tri roky stará. Pred tromi rokmi sme zareagovali na zmeny súdecké politiky na juhu a teraz reagujeme na krízu a na situáciu na východe. A to, čo sa stalo za tieto tri roky, z toho by sme sa mali poučiť. Mali by sme taktiež zvážiť, uvedomiť si, že takáto kríza vo väčšej alebo menšej miere sa bude opakovať aj v budúcnosti. A mali by sme byť oveľa, oveľa realistickejší pri hodnotení takýchto situácií, ktoré sa určite budú opakovať na základe našej skúsenosti spred troch rokov, kedy sme boli možno trochu optimistickejší a pozitívnejší, než, to, než sme mali byť, tak ako ukázal ďalší vývoj. Mali by sme v tejto správe taktiež e, zohľadniť celý kontext našej susedskej politiky. Táto politika musí mať jasné a dlhodobé e, ciele je jasné, že e, musíme mať jasné politické nástroje, stanovovať e, konzistentné ciele a že toto všetko musí byť v súlade. V tomto dokumente sa náš názor zakladal skôr na demokracii a partnerstva medzi spoločnosťami. Myslím si, že toto je pravda, je to presné a mali by sme, si, mali by sme byť prízemnejší, presnejší a mali by sme sa venovať viac otázkam, ako je bezpečnosť, obchod, imigrácia alebo energetika. Ďakujem. Ďakujem. A teraz budú hovoriť eh, poslanci za jednotlivé politické skupiny pán Michal Štipke. Ďakujem, pán predseda. Áno, my sme tiež za CDU-CSU radi, že to môžeme dnes byť, že tu môžeme diskutovať o aktuálnej téme európskej susedskej politiky a myslím si, že je pre nás aj dôležité sa dozvedieť, ehm, čo si myslíte vy o preformulovaní tejto susedskej politiky. Chcel by som povedať pár vecí. Poprvé, že musíme eh, si uvedomiť, či nie je v záujme tých dotknutých krajín aj EÚ, aby že tá politika eh, od roku 2009 až doteraz nebola príliš úspešná. Eh, to má veľa spoločné aj s vplyvom Ruska, v týchto krajinách. Ale je dôležité, aby sme sa snažili si stanoviť, ako vyzerajú naše ciele v súvislosti s touto politikou, kde sme robili chyby. A chcem povedať jednu vec, ktorú považujem za dôležitú. Nezávisle na tom, že považujem e, postup Ruska na Ukrajine za absolútne nepriateľný, tak si myslím, že to, čo urobila EÚ, že chcela rýchlo ešte podpísať s Ukrajinou asociačnú dohodu v situácii, kde Ukrajina ešte aj tak nebola pripravená eh, prijať takúto dohodu, to, že to nebola správna cesta pre nás, je dôležité to, čo teraz navrhuje aj komisia, že v budúcnosti musíme lepšie nasmerovať našu susedskú politiku, musíme to celé lepšie nadiferencovať a tá cesta pre tieto dotknuté krajiny tá musí byť presnejšia. Čo sa týka e, podpory e, z našej strany, tak tá musí byť e, potom previazaná s konkrétnym, s konkrétnym pokrokom v týchto krajinách Takže tieto krajiny, to nie sú krajiny, ktoré v dohľadnej dobe sa môžu stať e, členmi EÚ. To je e, vylúčené. Nie je to teda na nás, ale prídu ďalšie generácie za ktorých sa potom budú zaznamená, bude zaznamovať ďalší pokrok v týchto krajinách. Takže mali by sme potom spolupracovať napríklad e, v oblasti výskumu. Máme tu napríklad norský model, ktorý by som chcela podporiť. Norsko je naozaj veľmi úzko prepojené s EÚ, napriek tomu, že nie je členom. Takže myslím si, že tieto e, vzťahy by sa mali jasnejšie definovať. A tak, aby sa, sme sa mohli pozrieť presne na to, v ktorých oblastiach môžu tieto krajiny s nami spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem. Za EPP by som chcela povedať, že je veľmi dôležité, aby sme naďalej e, hovorili s našimi e, národ- kolegami z členských štátov, aby sme analyzovali situáciu a potom zaviedli príslušné opatrenia. Musíme vyslať jasné e, posolstvo Rusku, že tá ich agresia nie je priateľná a že by Rusko sa opäť, e, že by malo zmeniť kurz a vydať sa e, tým správnym smerom. A myslím si, čo sa týka Ukrajiny, tak o tom už hovorila zastupkynia komisie, je dôležité, aby sme s expertami a s expertízou, ktoré máme k dispozícii tejto e, krajine pomáhali a pomáhali taktiež implementovať e, reformy. Všetko je tam dôležité, nie sú tam nejak konkrétne stanovené priority, ale napríklad tu máme otázku vnútornej bezpečnosti e, na Ukrajine. To je oblasť, kde napríklad máme otázku aktivistov z Majdánu, ktorí um, sú teraz v parlamente, je asi 40, ale tam sa neriešilo nič v súvislosti s e, teda, tými udalosťami, ktoré sa tam odohrali. Je treba im pomôcť, aby sa e, vytvoril bezpečnostný alebo sektor bezpečnosti pretože niektorí majú e, pocit, že ešte stále sú tam pri moci tie staré sily. No a čo sa týka e, vstupu do platnosti dohody, ten bol posunutý o rok. Do tej doby je treba riešiť čiastočne niektoré otázky aj s Ruskom. Niektoré technické otázky, tak aby sme ich dokázali lepšie implementovať, ale v podstate podstata tejto dohody musí vstúpiť do platnosti, tak aby potom táto zóna voľného obchodu s Ukrajinou eh, mohla byť eh, čoskoro vytvorená a my musíme Ukrajine pomôcť a pozrieť sa na to, v ktorých konkrétnych oblastiach to pôjde. Ďakujem. Ja, Ďakujem, pán predseda. Aj mňa teší, že diskutujeme o tejto téme spoločne a chcem sa za to poďakovať. Myslím, že predrečníci už povedali, že politika susedstva, keď e, sa na ne pozrieme do minulosti, dopustili sme sa aj chýb nielen v štátoch, ktorých sme ponúkli politiku susedstva, ale aj na úrovni európskych inštitúcií, keď sa neustále napríklad východným partnerom rozpráva rozprávka členstva, bez toho, aby sme im dali reálnu šancu členstva, tak eh, to môže viesť k tomu, že tam vzniknú nesprávne nereálne očakávania. Preto si myslím, že nová politika susedstva bude musieť byť toto smere jasnejšia. Naozaj eh, sa musí zameriavať eh, na susedské vzťahy, na uzatváranie dohôd, asociačných dohôd, ale nesmie sa snažíte nejako nútene a, a narýchlo ponúkať e, štátom konkrétne vyhliadky členstva. Myslím si, že východné partnerstvo a e, aj ostatní kolegovia sa k tomu ešte vyjadria, napríklad e, k regiónu Stredomoria. Väčšina krajín východného partnerstva ešte stále ani zďaleka nie je na úrovne vysplňala kritéria, ktoré sú potrebné 1. apríla e, sa e, má spustiť nová politika susedstva. Chceme e, sa opýtať, ako si ju predstavujete. Chceme, aby vo väčšej miere sa sústreďovala pozornosť na to, aby ľudia denodenne v susedstve Európskej únie naozaj pocítili možnosti priblíženia sa Európskej únii. Nemusí to byť bezpodmienečné členstvo. My tak ako už povedala zastupkynia komisie, sa e, snažíme o presun najmä e, k princípu právneho štátu. To však neznamená len boj proti korupcii, znamená to aj boj proti starým poriadkom, boj proti oligarchistickým systémom. To je veľmi relevantné v krajinách východného procesu a okrem toho pani Mogherini teraz bude mať na starosti politiku susedstva. Toto naozaj veľmi oceňujem, že je to poňaté spoločne so zvyškomi pravomoci. Musíme však požiadať, aby aj regionálna miestna úroveň bola viac zahrnutá do tejto politiky susedstva ako doposiaľ, pretože aj tam podľa mňa, aby sa dali veci robiť lepšie, pretože sú tam bezprostredné skúsenosti a poznatky ľudí. Aj vnímanie politiky susedstva. Ďalší rečník, pán Kan. Len jedna poznámka, ak dovolíte. E, chápeme, že politika susedstva, regionálna politika e, zaznamenala aj úspechy, aj neúspechy. Neustále prebieha revízia politiky susedstva. Podľa mňa by sme sa nemali pozerať aj na regionálne dimenzie, tým by sme získali nejakého spoločného menovateľa medzi týmito krajinami, ale naozaj to posunúť na úroveň jednotlivých štátov, zvážiť, čo daná krajina potrebuje. Keď sa pozeráme napríklad v oblasti Stredomoria na Egypt, na jednej strane sa tam hovorí o stabilite, ale na druhej strane vidíme, ako sa poškodzuje demokratický proces a taktiež eh, k akým závažným porušovaniam ľudských práv eh, dochádza a dochádzalo v eh, čo sa pôsobenia Mubaraka. Ďalej na druhej strane je tu Líbia. Aj tu je riziko, že vznikne krajina, v ktorej bude vládnuť bezprávie. Je to krajina, ktorá má obrovské nerastné bohatstvo, bohatstvo surovín a vidíme, aké škody spôsobujú organizácie ako napríklad ISIS. ISIS v Líbii by mohli škody byť ešte o mnoho väčšie. Teda musíme zohľadňovať aj otázku bezpečnosti v tomto kontexte a musíme si zvážiť, aké sú konkrétne naše záujmy jednotlivo podľa konkrétnych štátov a aké kroky by bolo najlepšie prijať, aby sme dosiahli úspech v danom konkrétnom prípade. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Už tu kolegovia spomenuli mnohé chyby. Myslím, že zásadnou chybou prístupe k Ukrajine, ale aj k Moldavsku, možno je, že keď krajina, ktorá zhruba na polovicu sa orientuje na EÚ a na polovicu sa orientuje skôr e, k Rusku, keď im dáme e, povinnosť výberu. Toto vlastne vyvolalo súčasnú krízu v súvislosti s dohodou o pridružení, e, ktorá koncom novembra minulého roka sa mala schorovať vo Vilniuse. Boli sme svedkami toho, ako sa situácia vyvíjala na Ukrajine. Myslím, že by to malo byť to najvýznamnejšie ponaučenie aj vzhľadom na to, čo sa teraz deje v Moldavsku. Taktiež kolegovia spomenuli oligarchov na Ukrajine. Ja som tento rok mal možnosť šestkrát byť na Ukrajine a nadobudol som dojem, že v tejto oblasti sa vôbec nič nezmenilo Ukrajina je štátom, kde niekoľko mimoriadne bohatých rodín, e, teda oligarchov, zhromaždilo bohatstvo v 90. rokoch, e, teda v podstate nakradlo toto svoje bohatstvo a priamo riadia politiku. A na tom sa vôbec nič nezmenilo. Myslím, že keď chceme pomôcť Ukrajine, mali by sme napojiť schváľovanie dohody o pridružení s e, príslušným prínosom oligarchov. Čo sa týka lustračného zákona, teda ako, asi očistného zákona, ktorý sa teraz chystá e, na Ukrajine, a podľa mňa, tak ako je to e, momentálne navrhnuté, je to v rozpore s princípy právneho štátu a ide o náhradu jedného úradníka iným úradníkom, podľa mňa. E, čo sa týka ešte Moldavska v krátkosti volieb, minulý týždeň v Nemecku v výbore pre vzťah EÚ sme hovorili aj o Moldavsku a hovorilo sa tam e, o skutočnom e, volebnom podvode, pretože e, rumunskí obyvateľe, ktorí žijú v zahraničí, nemohli voliť. A posledná veta. A zároveň sme videli, teda nielen, že v Rumunsku sa to dialo, ale aj v Moldavsku mnoho ľudí, ktorí žijú v Rusku, nemohli voliť a len 3 dní pred voľbami potom bola zrazu vyradená strana za kandidátky E, ktorá mala zdanlivo e, veľmi vysokú podporu. Aj tu by sme mali uplatňovať jednotné parametre pri hodnotení. Pán Tanok, ďakujem, pán predseda. E, v priebehu 12-ročného pôsobenia v tomto výbore som pôsobil ako spravodajca aj pre pôvodnú skombinovanú správu, kde som bol ako jediným autorom otázka politiky susedstva a potom v roku 2005 mm, pre východnú dimenziu a e, s tým spojené aspekty spoločnej správy. Teda myslím si, že mám dostatočné skúsenosti v tejto politickej oblasti. E, jednotné e, riešenie od Azerbajdžanu po Alžírsko je ešte stále veľmi problematické. Myslím si, že realita skôr zodpovedá eh, vývoju tejto politiky v priebehu rokov. Tá do väčšej miery čoraz viac zohľadňuje odlišnosti, osobitosti, eh, ktoré vyplývajú aj z článku 49 eh, tak aby krajiny jedného dňa mohli získať štatút kandidáta Ďalej sú tu krajiny východného stredomoria, ktoré na základe článku 49 nemajú e, tento nárok. V každom prípade politika sa e, sústreďuje skôr na odmeňovanie transparentnosti, slobody, demokracie, ľudských práv. A to je podľa mňa e, užitočný prístup bez ohľadu na štatút danej krajiny v rámci politiky susedstva Európska únia podľa mňa dosť nešťastne bola eh, trošku zaskočená, keď sa pozeráme na vyjadrenie Putina spred desiatich rokov. Eh, už vtedy jasne hovoril, aké má ambície. Vtedy sme to považovali iba za prázdnu retoriku. Povedal, že chce oživiť eh, z minulosti jalský systém vplyvu, akýsi neokapitalistický prístup Sovietskeho zväzu. A teraz vidíme, že sa angažuje konkrétne v vytváraní Euroazijskej únie. Ale jeho nový prístup naozaj predstavuje veľmi jasné porušenie medzinárodne schválených princípov po e, stretnutí v Helsinkách a ruský vojenský útok a taktiež nerešpektovanie e, územnej celistvosti, ako napríklad Gruzínska Ukrajiny, je nepriateľné. Jasne sa ukazuje, že sú tu isté odlišnosti e, medzi členskými štátmi EÚ v tom, ako vnímať eh, sankcie Európskej únie voči Moskve. Ja si myslím, naša skupina teraz chce poďakovať a chce vyjadriť eh, ocenenie eh, k veľmi jednoznačnému a ráznemu prístupu nemeckého parlamentu a kancelárky Merklovej, čo sa týka podpory demokracie v prípade krajín ako je Ukrajina aby mohli sami určovať svoje geopolitické orientovanie budúcnosti bez ohľadu na vonkajšie tlaky, tak ako sme toho teraz svedkami e, zo strany Ruska v Donbase a na Kryme. Teda ešte raz veľká vďaka nemeckým politikom a vďaka nemeckej kancelárke Merklovej. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som sa venovala otázke toho, ak ako do budúcnosti vyzerať to východné partnerstvo. Myslím si, že je treba nájsť nejakú novú štruktúru, ktorá bude lepšia než to, čo máme teraz, ale e, čo bude v forme teda transformácie, pretože systém rozširovania e, už fungovať nebude. E, Norsko bola tiež, bolo tiež v režime rozširovania, ale úplne inak sa tam hlasovalo. Takže ten výsledok hlasovania bol iný. Takže potrebujeme vytvoriť perspektívu pre krajiny, ktoré keď zmenia svoj názor, tak musíme my mať tu politický záväzok, že to chceme, teda samozrejme slobodne a demokraticky sa rozhodnú, aby my sme boli pripravení. A to partnerstvo je treba nadizajnovať takým spôsobom, aby bolo to východné partnerstvo nebolo náhradou e, aby vo chvíli, kedy treba znaradenie, len kedy strana zelených bude mať tú politickú vôľu, tak aby sme boli na to pripravení. Už od roku 2014 My sme videli, že Kremlin sa stáže nejakým spôsobom nejaké budovanie štátu eh, alebo niečo systematické budovanie vplyvu na Ukrajine. Kremlin sa snažil pos- vytvoriť si na Ukrajine taký moskovský systém, kremlinský systém a nepodarilo sa to. A preto sa utiekli k tomu eh, čo urobili a my ich musíme reformovať hľadne našich hodnot. Preto si myslíme, že hlavné zameranie by mal byť boj proti korupcii. Bojovať proti korupcii je e, šanca, vďaka korupcie sa tam Kremlin vôbec uchytil. A druhá vec je treba veľmi úzko sledovať, že ak sa nám podarí s Ukrajinou nejak fungovať, nesmieme prestať v diskusiách o Krímskom poloostrove. A po druhé, Nesmieme pripustiť, aby sa Kremlin nejakým spôsobom sabotoval naše reformné snahy, pretože som pochopil z analýzy politickej situácii Ukrajiny, že tento problém je, ale nemyslím si, že to nemôžeme zmeniť. Myslím si, že musíme zmeniť oblasť korupcie, aby to pošlo proti zájmom Moskve, pretože Moskva tam má svojich agentov, ktorých platí. V tejto spoločnosti sú tam nasadení a šíri sa to stále viac aj v našej spoločnosti. Ďakujeme pekne. Vítam eh, našich nemeckých kolegov a veľmi sa tešíme na vzájomnú spoluprácu. Mám tu pár vecí, ktoré, otázok, ktoré by som položil pánu Kiršbalmovi a ktorá bude chcieť na ne zodpovedať. Môžeme hádzať eh, vínu na niektoré z týchto krajín partnerstva o tom, že majú oligarchovia a tak ďalej a majú politický vplyv. Ale kde tí oligarchovia tie peniaze skladujú? Kde ich majú? Pozrime sa sami na seba, pozrime sa do zrkadla. Ktoré krajiny E, e, e, kde sú uložené tie peniaze, v ktorých bankách majú tie oligarchovia peniaze. To nemajú peniaze v ruských bankách. Určite väčšina týchto peňazí je v bankách západných krajín. Takže buďme čestní, hovoríme o tom otvorene. Druhá vec. Ukrajina. Sama táto krajina je naozaj prelezená korupciou, alebo určite bola. Ale najnovšie informácie hovoria o tom, že na Ukrajine Ukrajina bola ochotná vlastne prijať bývalého komisára, e, ktorého vyslala moja krajina pána Šametu, ktorého poslala Barozová komisia a ktorý bol vlastne vysokým úradníkom pre boj proti korupcii. A jeho úlohou a jeho portfóliou je preskúmať verejné zákazky a veľké obchody na Ukrajine. To je naozaj skvelá novinka, pretože ak sa naozaj oni týmto spôsobom otvoria a budú ochotní spolupracovať s EÚ práve týmto spôsobom, tak je to určite dobrý príklad. No a na záver. Energetika a energia je určite stále strategickou zložkou akékoľvek politiky, ktorú v Európe robíme. A chcem poprosiť pána Kirchbauma, aby e, zvážil, či by Nemecko bolo ochotné e, posunúť sa smerom k energetickej únii a nie len nejakej spolupráci. A spýtame sa potom susedských krajín, či by tieto naše požiadavky dokázali nejakým spôsobom splniť, pretože sa nám môže stať, že potom zajtra budeme riešiť e, tieto veci potom zase bilaterálne s jednotlivými krajinami zvlášť. No a na záver vítame postoj Nemecka ohľadne pokračovania v sankciích. To je jediné zbraň, jediná zbraň, ktorú máme voči akýmkoľvek ďalším útokom a agresii na Ukrajine. A tieto sankcie musia byť e, dovtedy, kým sa nesplne dohoda, e, záväzky z dohody z Minska a dokedy budú zotrvávať rúské ozbrojené sily v, e, na Ukrajine a pokiaľ hranice nebudú obsadené iba separatistami ruskou armádou, ale budú tam spojené e, sily ukrajinsko-ruské, ktoré budú strážiť tieto hranice. Ďakujem pekne. Chcem povedať možno o no, nejaké chyby, ktoré sme sa dopustili, a to dve z nich. Veľmi dlho sme v dobrej viere naozaj zatvárali oči pred tým, čo Ruská federácia celé javne, zjavne chce, a to síce má tam nejakú nárazníkovú zónu, ktorú si vytvorí vo svojom okolí, ktorá vlastne nie je nič iné, iba pokračovanie Brežnevovej doktríny. Myslím si, že e, tie krajiny, ktoré E, sú tým postihnuté, tým musíme dať jasné perspektívy, pretože pán Hunker, ako ste hovorili, nie je to tak, že je to 50 na 50, že 50 ľudí malo proruskú orientáciu. Spoločne sme boli v Odese pri pozorovaní volieb čiže takmer rúsko hovoriace mesto a ľudia nám tam hovorili, že nechcú približovať sa Rusko, ale naopak, že sú hrdí Ukrajinci, ktorí hovoria po Rusku a ktorí chcú mať politické centrum v Kieve a približovanie sa Rusku, a to citujem, hovoria, no takto eh, je to nostalgia iba starších ľudí eh, starších občanov. Druhá chyba, ktorej sme sa dopustili, je, že sme podcenili účinok Eh, mm, ruskej propagandy v týchto krajinách, pretože tá propaganda naozaj zasieva rozdelenie do tej spoločnosti. a Jediným cieľom je destabilizácia. A tejto práve destabilizácii a pokusov o destabilizáciu musíme niečo postaviť naproti tomu a to je nastolenie jasných perspektív. Tam je treba rozlišovať medzi európskymi perspektívami, eh, o ktorých hovoríme pri asociačných dohodách a E, perspektíva EÚ, to je perspektíva prístupu do EÚ, ktorú prosím s týmto nezamieňajme. Pretože to môže potom vnieť akýsi automatizmus do tej európskej perspektívy, ale nemôže to byť ani vylúčené. Nie je to ani automatika, ale nie je to ani vylúčené, pretože potrebujú mať motiváciu, potrebujú mať motor na to, aby mohli tam vykonávať reformy. Äh, e Ďakujem pekne. Som z frakcie GUE NGL, Severná nordická ľavica. Zaznelo tu, že európska susedská politika EÚ vlastne nie je veľmi úspešná. Čo sa týka východného partnerstva alebo Ukrajiny, tak je jednoduché dospieť týmto záverom. Rusko je na vine a musíme teraz vyvíjať tlak na Rusko a potom už sa všetko zmení. No, e, chcem sa pozrieť trošku všeobecnejšie na túto susedskú politiku, aby to nebolo, aby moja argumentácia nebola tiež takáto rovnaká. Výsledkom takejto susedskej politiky je, že potom tie krajiny musia bojovať a e, musia sa vystaviť konkurencie na trhoch západných štátov, k tomu častokrát nie sú vôbec uschopnení. A toho si musíme byť vedomi aj v súvislosti s Ukrajinou a v súvislosti s implementáciou asociačnej dohody. Výsledky e, e, našej sudskej politiky e, boli predvídateľné podľa mňa, pretože je tam deficit obchodnej bilancie medzi rokmi 2006 a 2010 naskočil vyskočil z 530 miliónov eur na 20,4 biliónov eur. A s tým ide ruka v ruke samozrejme ochudobnenie Eh, obyvateľstva, kto viedlo k arabským eh, povstaniam v arabských štátoch, takže to je teda smerom na juh susedské partnerstvo. A na to nemôže rozhodne Rusko. Už teraz máme problém eh, s implementáciou vecí a opatrení, ktoré na Ukrajinu sme uvalili. Takže otázka dôchodkov, pôžičky a tak ďalej. Vieme už jasné, že aj bez ruskej pomoci alebo propagandy vedie takéto e, ochudobňovanie k rozdeleniu obyvateľstva. Takže a tejto diskusii vôbec tu nečelíme. Stále si myslíme, že chceme pokračovať tak, ako sme pokračovali aj smerom na juh, aj smerom na východ v tom partnerstve a je to treba zmeniť. Musíme zmeniť paradigma a spôsob, akým o tom uvažujeme. Ďakujem, sociálna demokracia. Ďakujem, pán predseda. Áno, ja ďakujem za to, že tu dnes môžeme hovoriť s kolegami z Európskeho parlamentu. A ja sa teraz pozerám na južné partnerstvo. To je partnerstvo s severoafrickými krajinami. A ja som v Nemecku e, členom parlamentného výboru pre stredozemskú oblasť. A Zaberáme sa tam e, politikou, hospodárstvom, kultúrou, e, energetikou e, v tejto oblasti. A momentálne som si všimol, že pán predseda povedal, že od arabského jara teraz po arabskom jare, po arabskej jari prichádza arabská, arabská jeseň. A vidíme napríklad pozitívny e, vývoj v Tunise, v Tunisku, kde e, sa odhrali voľby. Takže myslíme si, že tu sa to postupne bude posúvať právnym smerom kupredu. No a chcem taktiež povedať to, že táto susedská politika v severoafrických e, krajinách musí byť viditeľnejšia. Nestačí že máme len e, barcelonský e, proces takzvaný. Nesmieme sa k týmto krajinám e, staviať macožským. Musíme E, si uvedomiť, že cez Stredozemné more k nám prichádza naozaj obrovské množstvo imigrantov. Takže chcel by som povedať, že v členských štátoch EÚ, aj my v Európskom parlamente, by sme, by sme mali e, sa týmto viac zaoberať. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým by som chcel poďakovať za to, že ste zorganizovali toto zasadanie eh, s poslancami nemeckého parlamentu, nášho výboru. A taktiež by som chcel eh, zatlieskať eh, kolegom z nemeckého parlamentu, že podporili ten sankčný režim a udržali ho, pretože toto bol kľúčový moment a nebolo by bývalo dobre, keby ste to neurobili. No a čo sa týka všeobecnej témy východného partnerstva a, partner- a susedskej politiky, tu vidíme, sme na také kryžovatke, pretože sme mali stále stratégie, e, možno boli úspešné, možno nie, ale nemôžu už pokračovať. Takže sme na kryžovatke. Musíme si vybrať. Buď môžeme povedať, že nakoniec chceme taký dlhodobý e, režim, systém, ktorý vedie k členstvu v EÚ, alebo e, pripustíme, že musíme vytvoriť iný režim politík e, v rôznych e, členských v rôznych krajinách okolo EÚ. Takže to najhoršie, čo môžeme urobiť, že budeme tvrdiť jedno a robíme druhé. Takže sa musíme jasne rozhodnúť. A až sa to stane, tak potom mus, nám musí byť, e, potom musím jasne stanoviť, e, aký je náš cieľ. Stratégia e, viac za viac tak tá môže fungovať, ale iba pokiaľ bude ruka v ruke so stratégiou menej za menej, pretože nemôžete meniť záväzky. V tom prípade by to nebola dôveryhodná politika. Takže by sme mali si dávať pozor, čo sa týka politiky vzhľadom na Rusko. Nemali by sme byť rukojemníky posledných taktických ruských manévrov v regióne. Mali by sme si sami vytvárať našu eh, susedskú politiku. Ďakujem. Pán ďakujem. Ďakujem. Bohužiaľ musím eh, konštatovať, že tá východná politika je čoraz eh, viac prítomná. 90 prejavov sa týka tejto východnej politiky, ale zabudáme na južnú politiku. Zdravím aj našich hostov mimochodom. Ale ako často hovoríme o juhu? Mnohí kolegovia povedali, že je tu riziko, že Líbia sa stane e, padlým štátom. A nie je tam napríklad žiadna bezpečnosť na hraniciach, mnoho skupín, ktoré sú spriaznené s Al-Qaidou, tak e, je tam aktívnych, e, naďalej tam bojujú. Takže e, takto. No a v Tunisku tam sa to zatiaľ vyvíja dobre. Mali by sme podporiť tú novú demokraciu, podporiť ich v v rozvoji, tak aby mohli byť súčasťou, demokratickou súčasťou eh, Magrebu. Nemal by to byť len taký, eh, nemal by to byť len pokračovanie eh, barcelonského procesu. Ďalej, Mare Nostrum, za ktoré sme zaplatili 144 miliónov. Zachránili sme veľa životov, ale stále tam umierajú ľudia. Takže urobili sme krok kupredu, ale ten krok bol taký trochu malý, keď si uvedomíme, aká tragédia sa tam každý deň odohráva. Nemôžete to redukovať na Taliansko, týka sa to celej EÚ a celého západu. Nie je to len španielsko, grécko, talianský problém, čo sa deje v Stredozemnom mori. Potrebujeme pomoc od všetkých. Aj Nemecko nám musí pomôcť, tak aby sme všetci, takže musíme všetci spolupracovať na politickom riešení. Ďakujem. Ďakujem. Ja taktiež by som chcela privítať nemeckých kolegov z nemeckého parlamentu a pogratulovať strane CDU k znovu zvoleniu Angli Merkel ako kancelárky a taktiež e, ako e, e, vedúcej tejto strany, predsedničky. Čo sa týka východného partnerstva, tak sa bude konať summit. A rada by som povedala, že východné partnerstvo je momentálne jediným rámcom pre susedskú politiku pre niekoľko susedských krajín. Hovorím o Bielorusku, Arménsku a Azerbajdžáne, pretože Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko už podpísali asociačné dohody. A aké sú ambície samitu v Rige? My chceme zachovať európsku partnerskú politiku, zistiť, ako to urobiť a možno bude musieť teda e, prispôsobiť. Musíme byť flexibilnejší v implementácii a taktiež pridať e, nový hospodársky rozmer. Susedská politika je skutočnou strategickou výzvou pre Európsku úniu a to je presne tá oblasť, kde môžeme bojovať o vplyv s Ruskom. A preto potrebujeme predovšetkým e, zistiť, ako lepšie šíriť informačnú kampaň v týchto krajinách ohľadom Európy a našich hodnot. Ďakujem. Pán Zara, si. Áno, takže máme druhé kolo prejavov. Takže chcem povedať niečo, to ešte nezaznelo. Je dôležité, a až parlament by sa na to mal pozrieť, mali by sme e, sa pozr- pozrieť na reformný program, ktorý sme navrhli Ukrajine, taktiež na európskej úrovni. Uh, na začiatku budúceho roka bude konferencia darcov a táto konferencia, jej úsilie musí byť prepojené s, s, potom s bojom proti korupcii. Máme tu ďalšiu tému, napríklad občanské spoločnosti. A ja si myslím, že predovšetkým v prípade Ukrajiny, tam teraz sme veľmi prítomní, musíme tam mať konsolidovaný prístup všetkých inštitúcií, a spoločne aj e, s, potom s politikou členských štátov. To taktiež musíme urobiť v nasledujúcich mesiacoch a týždňoch. Musíme mať jednotnú stratégiu a nie, že jedna ruka nevie, čo robí tá druhá. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem, hovorí pán Bostinaru. Chcem oceniť e, toto dnešné stretnutie. Myslím, že je dobre načasované pretože sa deje práve vo chvíli, keď musíme opätovne prehodnotiť naše projekty súvisiace s globálnym konaním vo všeobecnosti vrátane východného ehm, partnerstva. Dve krátke poznámky. Je tu naliehavá potreba lepšie spolupracovať na inštitucionálnej úrovni, e, taktiež s národnými parlamentami vzhľadom na zložitosť zahraničnej politiky v jej nastavovaní, ale aj v uplatňovaní v praxi Ďalej po druhé, rovnako dôležité je uvedomiť si, že ak Európa naozaj chce zohrávať svoju globálnu úlohu a keď chce e, využívať svoj potenciál s cieľom mieru, musíme najskôr vytvoriť stratégiu, ktorá bude zastupovať Európsku úniu ako takú, ale nie len niekoľko členských štátov, ďalej po druhé. Je tu jasná potreba lepšie koordinovať našu zahraničnú politiku, ďalej obranu a bezpečnostnú politiku, ako aj um, medzinárodné obchodné dohody a energetiku. E, Federika, vysoká predstaviteľka, má byť práve tohto koordinátorkou v komisii. Je dobré, že sa bude zapájať do tohto úsilia, ale je taktiež dôležité zapojiť aj národné parlamenty. A ešte posledná poznámka. Po skúsenostiach s ukrajinsko-ruskou krízou si musíme uvedomiť, aké sú naše kapacity obrany a taktiež, ako sme schopní reagovať v prípadoch takejto krízy, aby sme to nehádzali vždy len na to, ale aby sme mali naše vlastné obranné kapacity spolu e, s kapacitami NATO a v spolupráci s NATO. Obdobie utopí a ilúzií je už za nami. Musíme si uvedomiť e, naozaj je v medziach reálnej politiky, čo Európska únia by mala robiť, e, aby plnila svoju úlohu globálneho hráča. Ďakujem. Ďakujem a ja rád využijem príležitosť tohto druhého kola, najmä na to, aby som vám, pán predseda, aj nášmu predsedovi poďakoval e, za to, že je príležitosť tejto spoločnej schôdze. Je nepriateľné, aby v dnešnej dobe E, sme nehovorili jedným hlasom. Musíme hovoriť jedným hlasom. E, politika susedstva si zasluhuje práve bez hľadu na politickú príslušnosť e, takéto jedno um, hlasné vystupovanie. Napríklad v nedávnej minulosti um, došlo k prezidentským voľbám v Rumunsku, už sme o nich hovorili, ja som mal naozaj husiu kožu, keď sme sa dozvedeli, že sociálno-demokratický predseda vlády v priebehu predvolebnej kampane hovoril o opätovnom zjednotení Rumunska a Moldavska a trvalo tri dni. kým e, uznal, že to nie je správne smerovanie. A náš podpredseda e, vlády Gabriel dokonca podporoval takéto vyhlásenia. Myslím si, že e, takéto vyjadrenia sú jedom európskej politiky susedstva a dokonca môžu vyvolať aj protireakcie Ruskej federácie možnosť hlasovať e, a možnosť voľby je naozaj mimoriadne dôležitá. Pani um, Kalinite spomenula pani Merklovu, vy ste teraz spomenuli pána Gabriela. Pán Kristián. Ďakujem. Revízia politiky susedstva musí zahrňať dostatočnú rovnováhu medzi juhom a východom. Taktiež musíme si uvedomiť, že európske vyhliadky teraz existujú iba pre krajiny v rámci východného partnerstva. A ja sa vás chcem opýtať, či existuje stratégia ktorú by sme uplatnili, ak eh, na samite v Ríge v maji budúceho roka, ak by sme čelili žiadosti krajiny o členstvo. Ďakujem. Äh, das war nicht zu hören. Äh, ich möchte noch mal einen Gedanken aufgreifen. Ja som ešte chcel poukázať na myšlienku, mm, ktorá to zaznela v súvislosti s touto ukrajinskou krízou a s ruským postupom. Myslím, že južné krajiny, krajiny južného eh, regiónu a regiónu Stredomoria nesmieme eh, na ne zabúdať. Myslím, že je tu jeden prípad, o ktorom sa vôbec nehovorí na verejnosti a síce Egypt. Neustále dochádza k e, ozbrojeným útokom moslimského bratstva a to s cieľom destabilizácie. Neustále dochádza k únosom, k vraždám, dokonca aj v väčšom meradle, o ktorých sa v tlači takmer vôbec nehovorí. Ja som dnes ráno krátko navštívil Kurdské centrum. Je to náboženské centrum. Sú tam umiestnené pancierové vozidlá a tanky len to len, aby ste si uvedomili, aká závažná je bezpečnostná situácia. V poslednom čase e, bolo zničených 78 kostolov. Moslimské bratstvo naozaj používa nepriateľné metódy. To je pre nás, pre Európsku úniu, e, naozaj e, veľmi závažné. Táto vláda dostala šancu konať. A ja by som chcel požiadať aby sme nepremeškali túto príležitosť, ktorú Európska únia má. Teda musíme prijať podobné opatrenia, ako sa o nich už hovorilo v prípade Moldavska. Teda mali by sme proces demokratizácie, e, ktorý postupuje veľmi pomaly, mali by sme ho podporovať, e, mali by sme podporovať demokratické hnutia a to nie tým, že budeme podporovať vojsko, ale Takže budeme podporovať e, ostatné opatrenia, o ktorých sa tu hovorí. Ďakujem. Ja zunächst einmal, Herr Vorsitzender,